Уважаеми колеги, za mene čest i udovolstvie da sa predsedateľstvom dnešната plenárna... Vážené kolegyne a kolegovia, je mi veľkou cťou a potešením, že môžem spolupredsedať tejto schôdzi, ktorá je venovaná eh, eh, spoločnému eh, Mm, spoločnej koordinácii eh, hospodárskej a eh, governance v Európskej únie. Takže toľko na úvod, pán Slov Bohačine. Eh, srdečne vítam a ďakujem pani Tyson, že akceptovala a prijala pozvanku na túto schôdzu. Budeme sa zameriavať na cyklus Európskeho semestra roku 2018. Účelom tejto časti je debata o politických prioritách na roky 2018, tak ako sú stanovené v ročnom eh, prieskume rastu Európskej komisie, predtým než to schváli Európska rada. Výsledok eh, diskusie môže byť zohľadený v eh, správe z vlastnej iniciatívy, ktorú pripravujú výbory ECON a EMPL v Európskom parlamente a dostanete tiež prehľad o teda návrhu týchto správ v priebehu dnešnej schôdze. Chcem sa ospravedlniť v mene pána Gualtieriho. Bohužiaľ, je na schôdzi, ktorá sa trošku natiahla, takže pridá sa k nám čo najskôr, aby spolu so mnou uh, spolupredsedal tejto schôdzi. Delegácie sa budú môcť podeliť o svoje skúsenosti uh, na koordinova- s koordinovanými ekonomickými politikami a chcem vám povedať niečo o eh, teda dnešných pravidlách schôdze, aby ste mali predstavu, ako to dnes bude prebiehať. Chcem e, skrátka načrtnúť modality vystupovania počas schôdze, takže ako obyčajne urobíme všetko preto, aby každý, kto bude chcieť prehovoriť, dostal príležitosť prehovoriť, aby sa mohol vyjadriť, aj keby E, teda čas, sa, e, čas schôdze je dosť obmedzený vzhľadom na veľký počet účastníkov. Prosím vás, e, majte pochopenie, pretože pravdepodobne nebude možné, aby každý z vás sa ujal slova. A preto vás chcem poprosiť, aby ste sa obmedzili vo svojich vystúpeniach na maximálne 2-3 minúty. budete to vidieť na hodinách. podľa toho, ako sa bude vyvíjať diskusia, Možno budeme musieť prispôsobiť tento rečnícky čas, aby sme to zvládli v rámci naplánovaného času, pretože po tejto schodzi pokračujeme ďalšími. Na stoloch máte rečnícke kartičky, ktorými môžete naznačiť, že sa chcete ujať slova. Ak sa teda chcete ujať slova, tak eh, prosím, vyplňte túto rečnícku kartičku, odovzdajte to uh, našim eh, uvádzačom v miestnosti. To sa týka tak poslancov národných parlamentov, ako aj poslancov Európskeho parlamentu. Vo všeobecnosti e, sa pokúsime teda rozdeliť ten rešnický čas e, takto. Traja e, členovia alebo traja poslanci národných parlamentov, jeden poslanec Európskeho parlamentu a tak ďalej. A ak mm, budeme to musieť nejako zmeniť v priebehu diskusí, tak to urobíme. Uvedomujeme si zodpovednosť Ehm, počas bulharského predsedníctva. Samozrejme, máme tam prekryvajúce sa e, úlohy aj v čase krízy a, a tak ďalej. Zabezpečuje zodpovednosť za aktivity EÚ e, z oči voči občanom. Treba mať na pamäti, že európska ekonomika rastie, investície sa obnovujú, verejné financie sa zlepšujú, nezamestnanosť je takmer na úrovniach spred krízy a myslím si, že teda národné parlamenty ako aj Európsky parlament by mali volať po politikách podporujúcich reformy e, na posilnenie inštitucionálneho a podnikateľského prostredia, uľahčenie investícií, tvorba kvalitných pracovných miest a odburávanie nerovností. Opäť e, chcem srdečne privítať za bulharské predsedníctvo Európskej rady všetkých vás a bez ďalších slov odovzdávam slovo pani Tyson. Európskej komisárke pre zamestnané sociálne veci, zručnosti, pra, a, mobilitu pracovnej uh, síly. Takže pani Marian Tyson, nech sa páči, máte slovo. Thank you, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, je mi cťou a tiež potešením vystúpiť tu dnes pred vami. Je mi cťou, pretože Európsky parlament a národné parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu v reformovaní a zlepšovaní eh, našich ekonomik a spoločnosti. A iba spoločne môžeme byť úspešní. A je mi to potešením, pretože po mnohých rokoch krízy eh, je príjemné eh, môcť prinášať dobré správy. Vo všetkých členských štátoch rast sa posilnil, obnovujú sa investície a viac ľudí v Európskej únii pracuje než kedykoľvek eh, predtým. No ale aj tak sme ešte plne neprekonali dedičstvo krízy. Ešte stále máme dočinenia s vysokou úrovňou e, zadlženia domácností, firiem a m, mm, verejného dlhu. Viac než 80 miliónov ľudí stále ešte si hľadá prácu a E, ozdravenie je nerovnomerné e, medzi členskými štátmi aj v rámci členských štátov. Prvým cieľom tejto Európskej komisie je, aby sa zabezpečilo, že dnešný obnovený rast bude inkluzívny a udržateľný aj z dlhodobého pohľadu, aby sme dosiahli konvergenciu v Európskej únii a aby naše ekonomiky a spoločnosti boli pripravené na využitie príležitostí a na riešenie víziev, ktoré prináša technológia a globalizácia. Ako, predsední, ako povedal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, je e, čas opravovať strechu, kým ešte svieti slnko. Vážené poslankyne a poslanci, pripravujeme na zverejnenie 7. marca e, správy o krajinech o krajinách. Sú to vlastne analytické základy špecifických politických usmernení pre jednotlivé krajiny, vrátanie tých špecifických opatre, e, odporúčaní CS, e, ktoré odprezentujeme v máji. Tieto správy analyzujú ekonomickú a sociálnu situáciu v, a trendy v členských štátoch a posudzujú aj dosiahnutý pokrok pri implementácii CSR e z minulosti. Tieto správy o krajinách sa čoskoro e, zverejnia. E, a ešte predtým by som sa chcela s vami podeliť o tie hlavné odkazy, ktoré sa týkajú Európskej únie ako celku. V prvom rade chvíľu to trvá, kým sa zrealizujú reformy, avšak e, hýbeme sa správnym smerom. Od začiatku semestra v roku 2011 členské štáty do, preukázali aspoň nejaký pokrok v dvoch tretinách všetkých odporúčaní a v štvrtine prípadov sme videli zásadný pokrok alebo plnú implementáciu odporúčaní. Po druhé, konvergencia, ktorá sa e, zmenila alebo znížila počas krízy, sa opäť rozbieha. Sú tu pozitívne miery rastu a pozitívne výhľadky pre všetky členské štáty EÚ. Avšak nie je čas byť nejako spokojný so sebou a len uh, nič nerobiť, pretože nerovnosť sa v rámci členských štátov zvýšila. Ak sa to nezmení, tak to bude výzva pre udržateľnosť rastu a pre našu súdržnosť. Po tretie, celková expozícia bank sa začala znižovať v takmer všetkých krajinách. Ich ziskovosť sa mm, obnovila v takmer všetkých členských štátoch, ale v niektorých krajinách e, vysoký súkromný dlh naďalej e, je ešte záťažou na súvaha bank a e, možno brať investíciám. V niektorých krajinách ešte stále sú veľké časti a veľké podiely nedobytných úverov. No a potom poštvrté podmienky na trhu práce zlepšujú sa, ale naša práca ešte zďaleka nie je hotová nezamestnanosť a riziko e, e, e, chudoby sú ešte stále príliš vysoké v mnohých členských štátoch. A takisto máme ďalšie obavy. V niektorých prípadoch miera nezamestnanosti a miest stagnujú a celkový počet hodín odpracovaných v Európskej únii, najmä v eurozóne, sa zvyšuje. No ale čo je možno najdôležitejším odkazom semestra je, že hospodársky rast a sociálny pokrok idú ruka v ruke. Investície do ľudí poháňajú ekonomický rast. Zároveň nerovná spoločnosť e, brzdí rast. Z dlhodobého pohľadu nie je možné jedno bez druhého. Je to politicky, ekonomicky a sociálne neudržateľné a neželateľné. Tento kľúčový poznatok je dôvod, prečo počas mandátu komisie sa semester e, posilnil vo svojej sociálnej dimenzii, ale e, tohto ročný cyklus semestra je skutočne prelomový. Pred pár mesiacmi sme vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ako viete. Rada, Európsky parlament a komisia e, k tomu pristúpili spoločne. Pilier je politickým záväzkom tomu, aby jediným e, smerom vpred bola silná sociálna Európa. Pilier sumarizuje zásadné sociálne e, princípy a práva a e, ukazuje sa, kde je potrebné ešte popracovať. Úspech tohto piliera však závisí od toho rozsahu, do akého bude implementovaný tak na európskej úrovni, ale najmä aj na národnej úrovni. Po vyhlásení tohto piliera a od začiatku tohto roku sa princípy piliera e, zakotvujú v semestri, aby sa zabezpečilo riadne monitorovanie a implementácia. Vypracovali sme tzv. hodnotiacu sociálnu tabulku, kde je 14 indikátorov, ktoré sledujú to, ako sa nám v tomto pilieri darí. Tá hodnotiaca tabuľka bude preto zohrávať kľúčovú úlohu v tých nadchádzajúcich e, správach špecifických pre krajinu a tých špecifických odporúčaniach. Keď sa pozeráme na našu doterajšiu analýzu, tak e, vidíme, že v našich odporúčaniach sa opakujú štyri princípy. Poprvé, fiskálna politika by sa nemala zameriavať iba na zlepšenie eh, hlavnej eh, inflácie a pomeru eh, dlhu, pretože kvalita verejných financií je tiež dôležitá. Daňové systémy by mali byť spravodlivé a mm, prospešné pre rast, mali by pozbudzovať zamestnanosť a mali by podporovať súkromné investície. Po druhé, investície do ľudí sú kľúčové, pretože iba vzdelaná, zručná pracovná sila dokáže využiť nové príležitosti, keď sa bude meniť pracovný trh. A iba s riadnym sociálnym zabezpečením pre všetkých zamestnancov e, môžu ľudia urobiť e, ten krok do toho nového zmeneného sveta práce. Po tretie, mali by sme e, vôbec vo všeobecnosti popracovať viac na investíciách, pretože investície, verejné investície ešte stále predstavujú relatívne nízku, majú nízky podiel na HDP. A po štvrté, rast miest prispieva k ekonomickej obnove, ozdraveniu, znižuje nerovnosti a zabezpečuje vysokú, vysoký životný štandard. Efektívne systémy eh, úpravy uh, miest sú rozhodujúce na to, aby uh, sa mzdy diferencovali, samozrejme podľa uh, konkrétnych podmienok v krajine a berúc do úvahy zmeny v produktivite. To určite nie sú žiadne maličkosti na zozname úloh jednotlivých krajín a určite nie je jednoduché poriadne opraviť e, strechu. Obyvatelia domu očakávajú minimálne náklady a minimálne e, vyrušovanie, chcú, aby sa to bremeno rovnomerne rozdelilo a chcú, aby aj mali podiel v rozhodnutiach a očakávajú, že sa maximalizuje dlhodobý prínos opravy. Vážená pani predsednička, dámy a páni, kraj, správy o krajinách sú iba začiatkom tejto druhej fázy Európskeho semestra 2018. Podobne ako minulý rok, eh, aj tento rok bude dosť času na diskusie s národnými vládami, s celou spoločnosťou pred zverejnením to nám nielenže pomôže upresniť našu analýzu, ale umožňuje to aj dialog e, a spoločné e, chápanie. Európsky parlament a národné parlamenty a členské štáty sú dôležitými partnermi v tomto dialogu. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch viacerí členovia a komisárov vrátane mňa Eh, budú navštevovať jednotlivé krajiny, aby sme s národnými partnermi hovorili o našich zisteniach, aby sme to diskutovali v národných parlamentoch so sociálnymi partnermi a tak ďalej. Dámy a páni, toto je naše spoločné poslanie, takže nech sú tie správy o krajinách eh, začiatkom a ja naozaj sa neviem dočkať toho, že sa pustím do práce spolu s vami, aby sme dosiahli naše spoločné ciele. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mrs. Uh, Tyson. Ďakujem, pani Tyson. To boli skutočne veľmi cenné uh, slova. Určite sa všetci zhodneme na tom, že je to naše spoločné poslanie. Našim druhým rečníkom je pán Hetman, spravodajca o Európskom semestri rok 2018 z pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu. Nech sa páči, pán Hetman, máte slovo. bardzo, pani przewodnicząca. E Ďakujem, pani predsedkynia. Takisto by som chcel povedať, že som veľmi vďačný, že sa môžem podeliť o svoje myšlienky ohľadom eh, ročného rastu a stratégie ročného rastu, ale poprvé by som sa chcel poďakovať pani, pani komisárke a pani predsedničke za to, že pripravili eh, tento výročný prieskum o raste, ktorý začína cyklus ekonomickej koordinácie v Európskej únii čiže v podstate európsky semester. Bez pochyby sme e, veľmi radi, že európska ekonomika sa obnovuje, narastajú investície a znižuje sa nezamestnanosť. HDP sa zvýšilo, než sa v minulosti očakávalo a keď sa na to pozrieme z pohľadu makroekonomiky, tak by sa dalo povedať, že situácia je pomerne dobrá. Avšak je tu aj druhá stránka tejto mince Napriek všetkým týmto pozitívnym signálom si uvedomujeme, že naďalej ešte nás čaká veľké množstvo práce. Musíme venovať mimoriadnú pozornosť skutočnosti, že nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi je naďalej pomerne vysoká. Je to viac ako 16 v súčasnosti viac ako 6 miliónov mladých ľudí medzi 15 a 24, vo veku 15 a 24 nepracuje ani neštuduje Takisto úroveň chudoby a úroveň sociálnej exklúzie ostávajú naďalej nepríjemne vysoké. Na to, aby tento proces e, európskeho semestru bol úspešný, potrebujeme dve veci. Poprvé, tie reformy musia byť dlhodobými reformami a po druhé, krajiny sa musia zamerať na odporúčania pre konkrétne krajiny, a implementovať ich veľmi dobre. To je naša slabina, ktorú nerobíme dostatočne dobre. Keď sa vrátime do roku 2016, tak sú to len 2% odporúčaní, ktoré boli v plnej miere implementované čiastočne. 43% e, týchto odporúčaní bolo iných a to ešte stále ostáva 55% takých, ktoré neboli implementované takmer vôbec. Čiže otázka pre nás je, Prečo je to tak? Je to, ako niektorí poukazujú, problém inštitúcií, národný, národných inštitúcií v našich členských štátoch, alebo možno je to preto, že členské štáty preferujú implementáciu vlastných riešení a vlastných stratégií eh, na vyriešenie problému, ale potom sa tam natíska otázka, či je to kompatibilné s tým, čo odporúča komisia. Bohužiaľ, keď sa pozrieme na tieto čísla, tak sa zdá, že toto tak nie je. Alebo možno tieto odporúčania sú príliš početné, príliš ambiciozne pre niektoré z našich členských štátov. Toto je čosi, čo ešte musíme zistiť, musíme o tom hovoriť a musíme sa dostať k jadru problému. A samozrejme, musíme byť veľmi pragmatickí to e, musím naozaj zdôrazniť. Naše ciele sú ambície, ale musí byť možné ich implementovať v členských štátoch. Minulý rok v novembri počial, počas e, sociálneho samitu v Tataborku naše tri inštitúcie prijali Európsky pilier sociálnych práv. Tento dokument vymenúva všetky princípy, ktoré sú nevyhnutné na dobré fungovanie trhu práce a e, systémov sociálnej, sociálneho zabezpečenia. Myslím si, že tieto princípy budú referenčným bodom pre implementáciu e, našich ekonomických konvergentných programov v európskom semestri a musíme si spomenúť aj na štruktúrálne reformy, ktoré by mali zlepšiť situáciu na trhu práce musíme zvýšiť produktivitu, musíme umožniť E, vyššie mzdy a takisto musíme zlepšiť naše systémy sociálneho zabezpečenia. Preto piliar sociálnych práv je v tomto okamihu naozaj natoľko kľúčový. No a to ma privázať k ďalšiemu problému, ktorý sa dotýka mnohých ľudí v Európskej únii. Toto je čosi, o čom sme hovorili ešte v Lani v marci. Zjavne odkedy sa začala kríza nerovnosti e, v príjmoch, sa zvýšili v dvoch tretinách našich členských štátov. Samozrejme, to ide ruka v ruke s vysokou nezamestnanosťou, respektíve e, s veľmi prekernými e, zmluvami, pracovnými zmluvami na trhu práce. Problém je, že čo sa týka miest, aj jednotlivých situácií, pokiaľ ide o rozvoj e, v našich členských štátoch, celoplošne, nehovorím len o starej EÚ versus novej EÚ. Čiže problém je, že bohatší stále bohatnú a chudobní sú stále chudobnejší. Čiže táto priepasť sa rozširuje namiesto toho, aby sa zmenšovala. No a to je spojené ešte s ďalším problémom. Sú ešte vnútroregionálne rozdielnosti, ktoré sú stále prehlbenejšie, dôraznejšie. Vidíme, ako jedna časť regiónu je stále chudobnejšia a druhá zároveň bohatne. Máme koheznú politiku, ktorá je výborným nástrojom eh, na nachádzanie týchto nerovností, čiže musíme udržať tú istú úroveň, pokiaľ ide o financovanie počas budúceho viacročného finančného rámca, ale samo ob sebe toto problém nevyrieši. Nie je to nejaké zázračné riešenie. Potrebujeme oveľa e, lepšiu koheznú politiku s, e, men- s menšou mierou byrokracie a musí sa to oveľa viac približovať e, k tým finálnym beneficientom. Takisto musíme zohľadniť prepojenie medzi zručnosťami a tým, čo trh práce potrebuje. Čiže naozaj musíme investovať do e, e, digitálnych schopností e, našej spoločnosti. 90% všetkých pracovných miest, ktoré sú dostupné na trhu, to znamená, že potrebujete digitálne zručnosti a množstvo ľudí na trhu práce, približne 43%, tam sa zdá, že nemajú dostatočnú kvalifikáciu, čo sa týka digitálnych schopností a zručností. Takisto zamestnávateľia e, celý čas vysielajú signál, že pracovníci nesplňajú e, potreby, ktoré hľadajú. Čiže e, zamestnanosť je vysoká, ale ešte stále je ťažké pre zamestnávateľov nájsť zamestnancov alebo pracovníkov, takých, akých potrebujú. To je ruka v ruke s problémov e, e, e, kompatitivity. Malé a stredné podniky sú tu kľúčové. Musíme podporiť ekonomický rast takým spôsobom, aby sa znižovala byrokracia pre malé a stredné podniky a aby sa odstraňovali všetky možné bariéry pre ich pôsobenie na trhu. A tu kohezná politika by mohla pomôcť nielen e, pomáhať tým, ktorí chcú investovať do inovatívnych zručností alebo inovatívnych riešení, ale aj tým, ktorí jednoducho chcú e, lepšie vzdelávať našich študentov, nové trhy pre nové služby. Ďalší bod. Samozrejme, inovácia je veľmi dôležitá. No a jedna z posledných politických priorit, o, o ktorých chcem hovoriť, je skutočnosť, že naša spoločnosť starne a ľudia odchádzajú z periférnych regiónov, z, z, z cezhraničných regiónov. Ale keď sa pozrieme aj na mestské obyvateľstvo, tak vidíme, ako ľudské zdroje sa uberajú iba jedným smerom. Ehm, ehm, mestské oblasti sú stále menej ehm, obľúbené a tým pádom ľudia sú stále chudobnejší. Čiže Musíme e, takisto zabezpečiť riadnu infraštruktúru, e, verejné služby, poskytovanie verejných služieb. Toto všetko sú flexibilnejšie riešenia, pokiaľ ide o trh práce. Takisto musíme zlepšiť e, náš dôchodkový systém. Musíme sa zamerať menej na dôchodkový vek, ale viac na počet rokov, počas ktorých tá osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia a tu nám tá štúdia môže pomôcť. Viem, že je veľmi ťažké vyvážiť e, všetky tieto práva, všetky tieto argumenty, e, toľko takého množstva správ, ale som optimista a myslím si, alebo teda dúfam, že nakoniec sa nám podarí implementovať všetko a dúfam, že táto správa bude jasný signál tak pre členské štáty, ako aj pre Európsku komisiu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Hetman, samozrejme, chcem pripomenúť rečníkom, hlavným rečníkom, že musíme skončiť asi, že by mali skončiť do 5 minút, aby všetci mali rovnaký čas, takže ešte raz ďakujem. A teraz by som dala slovo pánovi Hugovi Bajeovi, spravodajca Európskeho parlamentu, Európskeho semestra PER, e ekonomickú koordináciu. Takže máte čas maximálne 5 minút, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, dobrý deň všetkým. Vítam vás v Európskom parlamente. Budem sa snažiť to splniť do tých 5 minút, tak ako eh, eh, to vysvetlili už náš predchádzajúci eh, rečníci. Môžeme sa stešiť z opatrného naštartovania ekonomiky v rámci <clears throat> eurozóny. Ale je tiež zrejme, že makroekonomické ukazovatele sú nerovné, pokiaľ ide o socioekonomické podmienky v jednotlivých krajinách, nárast chudobných pracujúcich alebo nedostatok konvergencie medzi členskými štátmi. To sú faktory, ktoré stále pretrvávajú. Preto sme sa opreli o tieto fakty, aby sme v rámci tohto európskeho semestru, semestru a rokovaní na ekone eh, viedli diskusie. Chcem teraz eh, pána Dekana a Bernara Ľuka, ktorí sú tienovými spravodajcami ekonu. V týchto záležitostiach tu pri privítať. A pokiaľ ide o socioekonomickú klímu, ktorá je teraz stabilná a dúfame, že aj zdravá tá nám umožní pokrok, tak ako to povedala pani, kom, eh, pani komisárka, dodržiavať medzinárodné štandardy práce. Okrem toho veľmi dobre viete, že pracovníci každý deň čelia neustalej zmene ekonomiky a my politi- sme politicky zodpovední za to, aby sme zareagovali na tieto e, zmeny. Preto do správy o, tejto, no, o tomto európskom pôroku sme zakomponovali kapitolu o posilnení konkurencieschopnosti, takisto o podpore hm, vývoja a takisto aj podpore digitálnej agendy, e, pokiaľ ide o zabezpečenie väčších zárok pre mladých, e, tiež dôležitosť politiky vzdelávania, takisto celoživotného vzdelávania, ktoré sú veľmi dôležité pre naše podniky, takisto aj pokiaľ ide o záruku trvalo udržateľnosti e, sociálnych ekonomiky, tak ako to povedal hovorila pani predsednička, aby sme mali trošku taký širší náhľad eh, a na základe neho sme mohli prijať eh, vhodné riešenia. Pokiaľ ide o jednotlivé kapitoly tejto eh, správy, chceme sa venovať verejným a súkromným investíciám, aby sme mohli podporiť tento reálny ekonomický svet. Viete veľmi dobre, že súkromné investície, vrátili sme sa tu k úrovni z roku 2008 a pokiaľ ide o verejné investície, tam sme oveľa vyššie čísla dosiahli, chceme požiadať komisiu, aby zhodnotila, aké sú najväčšie prekážky pre práve oveľa väčšie investície, pretože viete, že veľké investície sú častokrát verejno súkromnými partnerstvami a tie práve čelia určitým brzdám, určitým prekážkam, ktoré zabraňujú práve týmto investíciám, aby boli plné uplatniteľné. Takisto by sme chceli zabezpečiť harmonizáciu fiskálnych systémov Európskom, Európskej únie. Veľmi dobre viete, Európsky parlament v tomto bude zohrá veľmi, veľmi dôležitú úlohu od začiatku tohto mandátu, takisto aj výbor EKON, Chceme zabezpečiť to, aby nadnárodné spoločnosti bez väčších fiskálnych nákladov sa mohli inštalovať v hociakom členskom štáte, aby sme zabezpečili boj proti e, fiskálnej nerovnosti a takisto proti nekalej konkurencii. Teraz si aj klademe otázky o e, zvýšeniu alebo na tému zvýšenia eh, platov pre pracujúcich, aby sme mohli oživiť ekonomiku vo svojom celku, aby sme zabezpečili a prijali také efektívne opatrenia, ktoré by zabezpečili eh, zníženie nákladov pre jednotlivé subjekty. Takisto sme sa venovali rozpočtovým usmerneniam na európskej úrovni, takisto aj na úrovni eurozóny chceme zabezpečiť to, aby verejné financie boli vhodné a správne uplatniteľné a použité. Tak ako sme už povedali, chceme zabezpečiť zlepšenie a dodržiavanie všetkých usmernení v rámci európskeho semestra, oveľa viacšiu interakciu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, zabezpečiť takisto aj sociálny rozmer, ktorý je aplikovaný vo všetkých sociálnych a ekonomických politikách v jednotlivých členských štátoch. Dúfame, že Rada a komisia komisia zohľadňa tieto nové úsmernenia, ktoré navrhujeme a dúfajme, že v stredu dosiahneme uspokojovú dohodu pre všetkých Európanov. Ďakujem. Thank you, Mr. Um, uh, Ďakujem, než dám slovo ďalšiemu rečníkovi, pánovi Miloševičovi chcem sa ospravedlniť v mene bulharskej delegácie, ktorá musí odísť, aby sa zúčastnila podujetia s pánom Tajaným, ako aj pani Karianči, ktorá je predsedničkou Bulharského národného zhromaždenia, čiže čoskoro nás opustia. A teraz bez ďalšieho odkladu dám slovo pánovi Ivanovi Miloševičovi, predseda výboru pre európske záležitosti Chorvátskeho parlamentu. Nech sa páči, máte maximálne 5 minút Pán Miloševič, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci, vážení členovia parlamentu, vážení kolegovia. Dobré popoludne. Dovolte mi poďakovať sa Európskemu parlamentu a bulharskému predsedníctvu za dnešnú pozvánku v mene chorvátskeho parlamentu. Je to oveľa ľahšie riešiť jednotlivé otázky, keď Únia a všetky členské štáty e, majú stabilný ekonomický rast, e, zamestnanosť a prosperitu. Začnem niektorými všeobecnými otázkami. Najprv si prejdem konvergenciu a potom e, poskytnem pohľad zo strany Chorvátska, keďže sme zo súkromného sektora. Vždy som za znižovanie daní a byrokracie, ale 150 miliard eur európskeho rozpočtu versus 15 triliónov e, hrubého príjmu. E, to nie je primárna záležitosť. Hlavná záležitosť sú naše spoločné ciele, stratégia a to, ako ich chceme dosahovať. Na druhej strane, e, daňová reforma v USA má globálny dopad na podnikateľské a obchodné rozhodnutia v Európskej únie pre národné vlády E, ktoré budú e, konkurovať e, si navzájom viac ako predtým. Konkurencia nie len pre investície a kapitál, ale pre najinteligentnejších ľudí vo všetkých vekových kategóriách. Strukturálne reformy, lepšie podnikateľské prostredie, nižšie dane, to je všetko veľmi dôležité, ale vzdelávanie musí byť hlavnou prioritou číslo 1. Z toho dôvodu by sme e, mali urobiť kroky a vložiť zdroje do vzdelávania, aby sa priblížilo e, k verejnému a súkromnému sektoru, ako aj všetkým inštitúciám a platformám, ktoré tieto dve oblasti prepájajú e, externá migrácia, takže na základe toho menej diskutujeme integra, internú migráciu a nemôžeme umožniť východu ani juhu Európskej únie, aby strácali stovky tisíc a milióny e, mladých, ambicioznych e, e, a tvrdopracujúcich ľudí, takže, ktorí musia vytvoriť stabilnú a prosperujúcu spoločnosť. Dovolte mi povedať niekoľko vied o konvergencii. Nie je rýchla konvergencia bez dôkladnej reformy, ale môžem povedať, že kohezná politika je rovnako dôležitá. Musíme ponechať koheziu silnú, Takže financovanie musí byť efektívnejšie, jednoduchšie postupy, ale zároveň nesmie strácať transparentnosť a e, spolahlivosť. Ja som presvedčený, e, čistí nielen príjemcovia e, sú vlastne ťažia e, z tohto, ale všetky členské štáty ťažia z konvergencia zo zlepšujúcich sa životných e, podmienok svojich občanov. Paralelne sa nám možno nepáči zavezovať e, vykonávanie štruktúrálnych reform s koheznou politikou alebo financovaním, ale ja osobne si myslím, že je tu možno prepojenie, prepájacie stimuly medzi príjemcami, ktorí implementujú reformy a nielen v závislosti od jednotlivých finančných zdrojov. V tomto zmysle podporujeme zámer komisie vytvárať nový nástroj e, pre e, štruktúralne reformy a tým sa bude prehlbovať ekonomická a menová únia. Zároveň e, by sme sa mohli zlepšiť pri komunikovaní a podporovaní výsledkov kohézie zľahčenie európskeho financovania v rámci Európskej únie, európskeho semestra a národných reforiem, ako aj prínosov e, toho, čo som vymenoval. V tomto prípade e, bude oveľa ťažšie obviňovať Európsku úniu za e, neúspechy a pokúsiť sa zožať pochvalu za to pozitívne. Musíme byť spravodliví a úprimní a získavať si dôveru. A v neposlednom rade dovolte mi povedať niekoľko slov z chorvátskej perspektívy ako najnovšieho členského štátu po zdlhavom a vyčerpávajúcom procese minulé dva roky sa nám podarilo dosiahnuť stabilný ekonomický rast a znižuje sa verejný dlh. Súkromný sektor e, e, zaplatil veľkú cenu, pokiaľ ide o e, ziskovosť a pracovné miesta, ale je prispievateľom k ekonomickej obnove, najmä exportom tovarov a služieb vďaka nášmu členstvu v Európskej únii. Teraz je na čase, aby súkromný sektor a vláda po vlaňajších reformách, aby podnikli rýchle e, štruktúrálne reformy, predovšetkým ak sa chceme rýchle pohnúť smerom e, k členstvu v eurozóne, čo je jedným z našich strategických cieľov. V tejto súvislosti Európsky semester nielen pomohol priamým národným reformám a prípravám pre vstup do eurozóny, ale ukázal sa byť efektívnym nástrojom, e, ktorý posilnil reformy v rámci členských štátov. Bez kontinuálnych štruktúrálnych reform ani moja krajina nemôže rýchlejšie sa priblížiť rýchle, najrýchlejším členským štátom, ani Európska únia neostane silná a stabilná, neponechá si globálnu pozíciu a nebude poskytovať vynikajúce životné štandardy a dlhodobú prosperitu pre našich občanov. Ďakujem a teším sa na dnešnú diskusiu. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Miloševič. Samozrejme, všetci vieme, že hospodárske podmienky členských štátov môžu byť veľmi odlišné medzi jednotlivými časťami únie. Na tom musíme všetci pracovať. A teraz dávam slovo pani Fabien Keller, predsedničke výboru Eh, finančného výboru francúzského senátu. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, dámy a páni, pani predsedníčka, pani komisárka, drahí kolegovia. Chcela by som privítať pani komisárku, obidvoch európskych poslancov, zástupcov chorvatského parlamentu a chcem im poďakovať za ich príspevky, pretože ja takisto sa chcem s vami podeliť o stanovisko zástupcu e, Národného parlamentu. Chcem povedať, že som veľmi rada, že môžeme mať túto diskusiu medzi jednotlivými zástupcami parlamentov, e, ktorí sú len ďalším predložením európskeho projektu. Som zástupkyňou francúzského senátu, to je druhá komera, a Senát veľmi rýchlo uchopil tento nový koordinačný nástroj, ktorým je práve tento európsky semester. A takto na základe naše iniciatívy nášho výboru pre financie, na základe rámcového zákona o verejných financiách od roku 2011, návrh, návrh zákona je eh, predložený našemu parlamentu na preskúmanie, predtým, než bude, než bude zaslaný Európskej komisii. Eh, je tu dôležité zabezpečiť eh, demokratické zváženie a takisto zakomponovanie tohto európskeho nástroja do našej legislatívy. Nová a efektívnejšia koordinácia európskej politiky môže byť zabezpečená len vtedy, keď budú k tomu prizvané aj národné parlamenty. Všetci zabezpečujeme legitimitu a takisto aj prijatie niektorých veľmi ťažkých rozhodnutí. Na druhej strane sú to národné parlamenty, ktoré musia potom tento európske pojítko zakomponovať do, európskych, pardon, do našich národných politik. Tieto zlepšenia musia predstavovať e, a predstavovali veľký pokrok do roku 2010 e, v rámci európskeho uznesenia s mojim kolegom Francom Márom. Sme iniciovali v Senáte práve túto prácu. Zdôrazňovali sme, aké je veľmi dôležité, aby sme podporovali európsky semester, ale aj pred vami by som teraz chcela sformulovať želanie, ako aj minulý rok, že aby sme ešte lepšie zabezpečili efektívnosť našej medziparlamentnej konferencie, tak by sme mohli si stanoviť alebo vytvoriť určité uznesenie, určité závery, ktoré by mohli byť potom oficiálne vydané, publikované a zaslané jednotlivým rozhodujúcim orgánom. Teraz by som sa chcela vrátiť k prioritám, ktoré na rok 2018 by mali byť vypichnuté. Hm, ekonomické oživenie je trošku také kontrastné, aj keď ho tu máme už prítomné, pretože e, hm, úroveň nezamestnanosti je nižšia, hlavne pokiaľ ide o mládež, ako to povedal pán kolega Kristof Hetman pred chvíľočkou. Je potrebné naozaj e, sa snažiť podporovať e, do investovania. Toto je citeľná potreba, takisto aj makroekonomické e, ciele sú dôležité. ECB e, už hovorí o postupnej normalizácii svojej činnosti. V tomto zmysle tento kontext nás vedie k tomu, pretože aj ďalšie roly malo byť naštartované, hlavne pokiaľ ide o implementáciu štrukturálnych reforiem a takisto podporík, politik podpory investi, do investícií ktoré sú eh, dôležité. Mali by sme to zabezpečiť na európskej úrovni, túto koordináciu. Eh, preto, dámy a páni, eh, pokiaľ ide o eurozónu, myslím, že tieto usmernenia zo strany EP sú neutrálne a je potrebné zabezpečiť vyváženie makroekonomiky. Pokiaľ ide o Francúzsko, tieto usmernenia sa pretavujú do dôležitého úsilia, ktoré musíme zabezpečiť do, aby e, pakt rastu a stability bol dodržaný hm, e, zo strany našej krajiny. Častokrát tu boli rôzne stanoviska v rámci nášho výboru pre financie, hlavne na jeseň. Tu bola veľmi živá diskusia. Dúfajme, že za rok 2017 naše výsledky privedú komisiu, aby predlžila pre Francúzsko úto- m, hm, riešenie pre jeseň tohto roku pokiaľ ide o to, že sme zastupcovia národných parlamentov, mali by sme tieto e, kritéria znižovania verejného dlhu hlásať ako prvý a zabezpečovať. Preto sú to práve naše záväzky, ktoré by sme mali dodržať aby, na, tým, že sa budeme snažiť skoordinovať makroekonomické rozhodnutia a vidím, že veľa členských štátov sa snaží naštartovať a stanoviť si makroekonomické ambiciozne ciele, avšak toto všetko musí ísť ruka v ruke s európskou inklúziou. Rok 2018 sa bude končiť aj ukončením mandátu eh, rôznych eh, inštancií. Budeme tu viaceré projekty, ktoré ešte momentálne prediskutovávame hlavne pokiaľ ide o ukončenie bankovej únie, ktoré sa budeme venovať neskôr, ale takisto aj pokiaľ ide o e, úniu kapitálovú, ktorú ktorej sa venujeme, e, je potrebné zabezpečiť jednotný trh, ktorý by mohol podporiť e, zvýšenie zamestnanosti. zamestnanosti. Pokiaľ ide o národné fiskálne systémy, aby sme mohli zareagovať na nastúpenie digitálnej ekonomiky, aby sme mohli bojovať proti podvodom a takisto daňovým únikom. Toto všetko je potrebné využiť. Pán Ugbe je práve spomenul, aké je veľmi dôležité venovať sa aj tejto výzve. Musíme pokračovať v diskusiách ohľadom projektu e, spoločného daňového základu pre e, spoločnosti, tá známa smernica pre spotrebné dane, aby sme zabezpečili e, podporu našich podnikov pán Alen Lamasur, eh, Perlange Berez a ďalší eh, tu vykonali úžasnú prácu. Chcem ich prácu vyzdvihnúť. Je potrebné, aby počas našho ďalšieho zasadnutia sme prijali spoločné uznesenie všetci spolu, aby tento projekt mohol byť završený úspechom, aby sme ho mohli predložiť našim spoluobčanom. Chceme, eh, ako sme to už povedali v roku 2016, podporiť tento projekt, chceme podporiť zlepšenie, hlavne pokiaľ ide aj o napríklad podporu výskumu. Mm, Francúzsky senát sa snaží bojovať proti daňovým únikom, proti podvodom. Mali sme príležitosť pripomenúť naše aktivity v rámci eh, digitálnej ekonomiky a s tým spojených podvodov, kde častokrát nám unikajú niekoľko, niekoľko miliard eur eh, a máme taký pocit, ako keby daňové systémy neboli rovnaké pre všetky subjekty a pre všetky európske podniky na území celej Európskej únie. Je potrebné, a my hlásame oveľa väčšiu spoluprácu medzi našimi parlamentmi, aby sme mohli bojovať eh, proti všetkým týmto podvodom obchádzania daňových povinností na európskej úrovni, aby sme všetci sa k tejto myšlienke postavili, myšlienke postavili priamo. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem našim rečníkom aj v mene Európskeho parlamentu, najmä dotknutých výborov, eh, by som chcel privítať čo najsrejšie všetkých poslancov národných parlamentov. Dnes tu máme rekord. 133 národných poslancov sa zaregistrovalo, takže táto konferencia naozaj nadobúda dynamiku a vítam to ako veľmi dobrý príspevok. A mali, mali sme veľmi dobré príspevky od rečníkov a teraz eh, nastal čas otvoriť diskusiu s poslancami Národných parlamentov Európskeho parlamentu. Maria Joa Rodriguez ako prvá za skupinu SAD. Nech sa páči. Uh, I have to remind three... um, pripomínam, že rečnícky čas 3 minúty. Musíme byť striktní. Ďakujem pekne, pán predsedajúci a tiež zdravím všetkých kolegov z národných parlamentov. Je mi veľkým potešením e, prijať vás tu. Budem hovoriť ako spravodajkňa Európskeho parlamentu o Európskom sociálnom pilieri. Všimla som si, že väčšina z panelistov vyzdvihli, že sociálne nerovnosti sa naďalej zvyšujú v Európskej únii napriek nášmu úsiliu zvládať to. A sociálny pilier naozaj je silnou iniciatívou e, reagujúco na sociálne nerovnosti, počnúť s deťmi, mladými ľuďmi, ženami, možno staršími občanmi, aby sa aktualizovali štandardy, aby sa odborali všetky sociálne nerovnosti. Chceme zabezpečiť, aby E, bez ohľadu na to, akú má kto prácu, tento človek mal e, slušnú pracovnú zmluvu a e, prístup k sociálnej ochrane. Toto je jeden zo slubov sociálneho piliera. Ale chceme tiež konvergenciu v, medzi členskými štátmi, regiónmi, aby sme mali príležitosti pre všetkých občanov, a preto je tá diskusia o európskom semestri taká dôležitá. Európsky semester by mal byť vedený ako veľký proces eh, k ekonomickej a sociálnej konvergencii. Bol tu predložený dôležitý návrh, máme indikátory na meranie tejto konvergencie, ale tým veľkým testom, ten veľký test príde, keď budeme musieť napraviť tie sociálne nerovnováhy a takisto ako napravíme ekonomické nerovnováhy. Aby sme to napravili, áno, potrebujeme reformy a potrebujeme investície. Aby boli investície, musíme zájsť ďalej s našimi investičnými kapacitami, súkromnými zdrojmi, národnými rozpočtami, náš nadchádzajúci európsky rozpočet tiež, preto tá diskusia o viazočnom finančnom rámci zajtra bude taká dôležitá a v neposlednom rade Musíme menovú eurozónu vybaviť fiskálnou kapacitou. Čiže to sú pre nás výzvy. To musíme zrealizovať, aby sme mali skutočnú ekonomickú a sociálnu konvergenciu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Dokonca ste ušetrili 30 sekúnd. Pozoruhodné, výborný príklad pre ďalších rečníkov. A nás sleduje Janis Fukans z Lotyšského parlamentu, predseda výboru pre rozpočet a financie za skupinu Zelených sváči. Thank you, honorable chair. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Mm, Lotyšsko vo všeobecnosti víta tieto politické priority mm, Európskeho semestra 2018 ako bol definovaný e, v tom prieskume poslednom zverejnenom Európskou komisiou. Myslíme si, že členské štáty a EÚ ako celok by naďalej mali pracovať na posilnení investícií, a štruktúrálnych reforiem a na vedení zodpovednej fiskálnej politiky. Mali, chceli by sme vyzdvihnúť, že pokrok pri implementácii reforiem je nerovnomerný v celej EÚ, e, tak ako to spomínala Európska komisia v ročnom e, prieskume rastu. A myslíme si teda, že spolupráca medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi by sa mala posilniť s cieľom zrýchliť reformy a ich implementáciu tam, kde bol nedostatočný pokrok. E, súčasný bod, na vhodnosť e, implementácie reforiem. E, teda súčasná situácia sa zlepšuje na trhoch a tak ďalej. Pre Lotyšsko podporujeme odporúčania Európskej rady pre eurozónu. V tomto kontexte by sme chceli vyzdvihnúť úlohu e, jednotného trhu EÚ, vrátanie digitálneho jednotného trhu a to vo všetkých členských štátoch EÚ. Podporujeme odporúčanie ďalej rozviať e, jednotný trh EÚ, aby sme odbrali všetky existujúce prekážky vo voľnom pohybe tovaru, služieb, e, ľudí a kapitálu. Chceli by sme vyzvihnúť, že je to tiež potrebné, aby sa riešila otázka e, internej mobility na trhu práce v rámci jednotného trhu EÚ aby obyvateľstvo najmenej uh, rozvinutých členských štátov a regiónov uh, a súťažilo. Eh, Lotyšsko tiež pozitívne hodnotí, že komisia pracuje na posilnení ekonomickej a menovej únie a najmä podporujeme ďalšiu prácu na, na akčnom pláne únie kapitálových trhov a ceníme si podporu pre lokálne a regionálne kapitálové trhy v celé, aj rozvoj v celej EÚ, ako aj vítame prácu na skutočných inováciách. Ako príklad z našej strany, 6. novembra minulého roku ministri financií zo všetkých troch povodských republik, Lotyšská, Estoska a Litvy, podpísali memorandum o porozumení rozvoj regionálnych kapitálových trhov v Pobalti. Je tam záväzok troch povodských štátov posilniť spoluprácu pri rozvoji kapitálových trhov. Zhodli sa na tom, že navrhnú a implementujú potrebné opatrenia, vrátane vytvorenia právneho rámca, e, zavedenia nových nástrojov a vytvorenia potrebnej trhovej infraštruktúry. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Ďalej. Saura Pedro zo Kongresu de España. Skupina SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Niekoľko veľmi rýchlych myšlienok, aby som vás vám obohatil túto diskusiu, kde by sme mali zohľadniť, ako by mal byť oveľa efektívnejší tento európsky semester. Poprvé, pokiaľ ide o tento európsky semester, nám sa zdá, že reformné plány jednotlivých vlád a takisto ich súčasná aktualizácia, ako aj aktualizácia konvergenčných plánov by mali mať aj daňové ukazovatele, kde by sme mali jasné ukazovatele, ktoré by nám ukázali, že či máme tu správne riadenie v daňovej oblasti. Toto by nám určite pomohlo zabezpečiť túto daňovú konvergenciu v jednotlivých alebo vo všetkých členských štátoch. Po druhé, my sa domnievame, že by sme mali zohľadniť túto diskusiu v národných parlamentoch, aby sme sa oň podelili aj s Európskym parlamentom, komisiou a radou, pretože toto by pomohlo, aby sme si uvedomili, že môžeme zabezpečiť oveľa väčšiu efektívnosť, keď sa budeme snažiť splniť ciele v rámci európskeho semestra. Tretia myšlienka spočíva v tom, že by sme mali inak nasmerovať daňový pakt. Je pravda, že fiskálne systémy jednotlivých členských štátov nie sú v súlade s Európskou úniou a mali by sme si stanoviť jasné ciele, ktoré by boli realizovateľné strednodobo, e, kde by boli oveľa citlivejšie ukazovateľe, ktoré by mohli zabezpečiť flexibilitu z krátkodobého hľadiska daňových systémov e, s tým, že by boli alebo nad nimi monitorovali ich činnosť nezávislé orgány. Toto by bolo kompatibilné s tým, že sa s tým, že zabezpečíme viac demokracie, takisto oveľa väčšiu efektívnosť, keď sa budeme snažiť nájsť riešenia pre všetky problémy. A na záver by som sa chcel podeliť eh, s mojimi myšlienkami, s kolegami parlamentnými zástupcami jednotlivých členských štátov, s tým, že by sme mali podporiť vytváranie ozajstných európskych bank, pretože toto je tá správna cesta ktorá by bola efektívna, aby sme konečne prekonali ten začarovaný kruh, taký nástroj, ktorý by bol naozaj efektívny a ktorý by mohol pomôcť eh, dostať sa z tejto začarovanej špirály. Thank you very much. Ďakujem pekne. John Lehart nasleduje z Írskeho parlamentu podpredseda rozpočtového výboru skupina ALDE. Thanks, uh, chair, and thanks, commissioner. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pani komisárka. Dve veci by som tu chcel nadniesť. Uh, jednak uh, sú to tie nedobytné úvery, o ktorých hovorila pani komisárka. My máme v Írsku takú situáciu, že 20 tisíc hypoték sú teda pod ktoré sa majú odpredať eh, pod tlakom aj eh, zo strany komisie, majú sa odpredať dosť rýchlo. No, sú tam také veľmi agresívne fondy, ktoré skupujú veľké eh, skupiny týchto hypoték mm, s veľkými zľavami a tieto veľké zľavy ale nie sú k dispozícii individuálnym uh, dlžníkom, takže na to by sa mohla komisia trošku pozrieť, pretože niektoré z tých agresívnych fondov sú naozaj neregulované. Tieto úvery sa dajú odpredať eh, v takých celých balíkoch, Takže banky by mali byť povinné e, kontaktovať sa s jednotlivými dlžníkmi, nemali by sa e, snažiť iba odpredať e, teda nedobytné hypotéky v takýchto celých balíkoch, pretože ak chceme byť skutočne sociálnou Európou, tak nemôžeme zapýtať na to, že za každým úverom je jednotlivec, je rodina a ďalšie úvery súvisiace s podnikaním. A, takže v mnohých prípadoch e, ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou, čo sú teda dosť podstatné ďalšie náklady pre štát a v niektorých prípadoch tra- teda došlo k tragédii, ľudia, sa, e, ľudia si vzali život a stále, sú tu, stále je tu ten pretrvávajúci tlak finančných inštitúcií. Druhá vec, e, chcem spomenúť e, tú zabezpečovaciu schému úverov e, európsku. To je ten tretí pilier bankovej únie. Tam sa pokrok akoby zastavil, dynamika sa strátila, takže možno pani komisárka by sa chcela k tomu vyjadriť, že ako, aká je situácia, kam sa to uberá. A teda ešte v súvislosti s tým prvým bodom, keby sme mohli nejako e, zabraniť bankám, alebo by sme mohli odradzať, odradzať od toho, aby predávali tie hypotéky v balíkoch, aby naozaj um, každý mm, úver bol jednotlivo prerokovaný. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem aj za to, čo ste povedali. tej eh, zabezpečovej schéme, áno, ten smer, ktorým sa to uberá, je asi opačný. Áno, určite je to pre nás téma. A mali by sme tie opatrenia naozaj veľmi dobre zvážiť v tejto oblasti. A teraz pán Mar Angulo zo španielského senátu skupina EPP. Buenas tardes. Dobré popoludne. Ja by som chcela spomenúť niektoré tie spoločné priority, o ktorých hovorili aj ostatní rečníci a o, ku ktorým sa hlásime aj my v Španielsku, schopnosť, vzdelávanie, sociálna agenda a takisto aj čelenie niektorým výzvám, ktoré sú veľmi dôležité, ako je napríklad demografia a tiež podpora potrebnej kohézie, tak sociálnej, ako aj územnej v rámci niektorých našich členských štátov a takisto aj to, čo sa my snažíme my zabezpečiť v Európskej únii. Preto sme eh, ho, hovor, preto aj dnes hovoríme o ekonomickom oživení, aspoň v Španielsku ju zažívame. A, a eh, kým sme hovorili o potrebe reforiem v predchádzajúcom období. Teraz by sme mali hovoriť o kapacitách práve tých, tejto reformy, ako čeliť jednotlivým výzvam a ako zareagovať na jednotlivé problémy. V tomto zmysle by som chcela zdôrazniť jednu zo situácií, ktorej čelíme v našej krajine 4 roky po sebe. Zame, zaznamenávame rast a to dosť značný od roku 2017 to bolo 3,1 hospodárskeho rastu. Pritom priority máme tie isté, aké sa nachádzajú v agende aj v iných krajinách zabezpečiť eh, práva zamestnancov a takisto vytváranie nových pracovných miest a tiež digitalizácia. Toto všetko sú témy, ktoré boli spomenuté, preto by sme, my si myslím, že z týchto tém by sme mali práve spomenúť digitalizáciu a zdôrazniť ju. Aj naše ministerstvo sa snaží venovať tejto témy, snaží sa posilniť synergie medzi novými ministerstvami a vytvoriť nové nástroje a opatrenia, ktoré by umožnili z tejto digitalizácie urobiť nástroj, ktorý by bol v službách občanov, ktorý by vytváral takisto aj hospodársky rast, ako je zamestnanecké miesta a ktorý by zároveň by bol nástrojom v službách územnej a sociálnej kohezie, čo je naozaj jedna z dôležitých tém, pretože je takisto aj zdrojom vytvárania vyrovnania príležitosti, ako aj zabezpečenia e, rovnosti v tých e, oblastiach, kde máme málo obyvateľov, kde máme malú istotu obyvateľstva a chceme zabezpečiť takisto túto sociálnu kohéziu. Preto si myslím, že nárast alebo tie premené, ktoré by mohli stiažiť tento rast z dlhodobého a krátkodobého hľadiska, bol práve nezamestnanosť a vyľudnenie niektorých oblastí. A preto vytváranie nových digitálnych nástrojov môže pomôcť. Sú to také výzvy, ako je prepájanie týchto oblastí s e, rozvinutými oblastiami. Toto všetko môže zabezpečiť rast. Sú to dôležité nástroje a preto som si veľmi rada vypočula všetky tieto podobné myšlienky od predrečníka. Uh, Gabriela Kretu Uh, from the... Uh, Ďakujem. Ďalší rečník z, z Rumunského senátu, skupina SND. Ďakujem. Uh, vážení priatelia, upriamím ešte raz pozornosť na to, že čelíme diagnostickému problému ukazovatele nám poskytujú menej realistický obraz spoločnosti a vedú eh, k neprimeraným reformám. V súčasnosti hlavná makroekonomická nerovnováha je eh, predstavená pomerom ehm, eh, príjem práce versus príjem kapitálu a koncentrácia života. Čelíme distribučnému problému. Toto nie je len sociálna záležitosť, lavicové praj, e, strany, o ktoré by mali byť zaujímať, zaujímať lavicové strany a odborové organizácie. E, vidno to na ehm, správnom pomer investícií a spotreby, čo je kľúčový pomer pre dlhodobý rast. Táto nerovnováha predstavuje globálnu nerovnováhu a vyváža svoje negatívne dopady pre našu spoločnosť a pre expertov pre našu spoločnosť už to nie je možné. Tento ukazovateľ sa nenachádza medzi 14 ukazovateľmi, ktoré posudzujú makroekonomické nerovnováhy. Buď eh, v správach o krajinách, alebo ani v správach o krajinách Európskeho semestra. Po druhé, máme ekonomiku bez hraníc, ktorá sa nazýva jednotný trh a je považovaný za hlavný výdobytok únie v, v, v súčasnosti, ale ukazovatele sú e, s hranicami. Národné ukazovatele sa využívajú pre návrh politík a posudzovanie ich implementačných výsledkov. Pre konvergenciu potrebujeme na to, aby únia bola spojená, ukazovatele, ktorá sa väčšinou využívajú, na, na to, to sa, čo sa vyučívajú, je HDP <clears throat> na hlavu a paritná sila. A sú tu určité problémy s tým spojené ak chceme znižiť e, rozvojové e, priepasti a priepasti v rozvojových potenciáloch. HDP poukazuje na to, čo sa deje v krajine. Nie, čo ostáva v tej krajine. Ukázalo sa, že návraty a repatriácia ziskov sú vyššie, než ako e, financie, ktoré vstupujú do pokladne, čiže štruktúrálne reformy mínus príspevky z rozpočtu EÚ pre všetky členské štáty, e, a kam patrí aj Rumunsko. HDP je zavádzajúce a keďže sa, na, keďže sa to zameriava na súčasnosť a zanedbáva um, teda e, zásoby, čo, rezervy, čo sú blahobyt spoločnosti a je to predikcia budúceho potenciálu. Dlhodobý rozvoj je prepojený na blahobyt vrátanie ľudského kapitálu, a menej na úroveň HDP. Keď analýzujeme štruktúru eh, tržieb, tak vidíme znepokojivú realitu. Eh, eh, zisková konvergencia je vynikajúca v mojej krajine. Je to viac ako 80 európskeho priemeru. Rozpočtový príjem na druhej strane je len niekde na úrovni 32 Náš rast sa uberá nesprávnym smerom keďže je silne divergentný, keď si zoberieme divergujúce údaje, e, fakty Európy, tak chápeme, že nerovnosti v rámci každého členského štátu a medzi členskými štátmi reprezentujú hlavný cieľ e, európskych politík a skoordinované, ktoré, tak ako už viacerí z vás zdôraznili. Thank you. So for reminding the insufficient... Ďakujem. Takže tam ste hovorili o investíciách v rámci nášho fiskálneho rámca. Margarita Marquez z portugalského parlamentu, skupina SND. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať eh, rečníkom, ktorí začali a tiež sa chcem poďakovať organizátorom eh, tohto parlamentného týždňa. Komisárka Tyson nám pripomenula jednu vec, ktorú si veľmi dobre uvedomujeme, a to, že vnímame ekonomický rast v Európskej únii, ale nerovnosti sú výrazné v rámci členských štátov a medzi členskými štátmi. Je tu otázka, ktorú by som chcela nastoliť. Či si toto vyžaduje viac angažovanosti do ekonomickej koordinácie medzi členskými štátmi a či je dostatok politík, ktoré podporujú konvergentnosť. Myslím si, že je zaujímavé zohľadniť tieto dva rozličné aspekty. Hospodársky rast na jednej strane a e, zväčšujúce sa nerovnosti na druhej strane, aby sme mohli urobiť a podniknúť efektívne opatrenia. Niekoľko vecí. Odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny otázka vlastníctva, čiže zapojenie členského štátu do celého procesu európskeho semestra. Ide o e, prenos odporúčaní na členské štáty a potom len 2-3 dní času na reakciu. To nestačí. Tieto odporúčania musia byť efektívne vzhľadom na rozdielnosti medzi členskými štátmi. A myslím si, že tu e, si musia osvojiť e, členské štáty tie Musí dôjsť osvojeniu tých odporúčaní na strane členských štátov. Potom sociálny pilier európskeho semestra, ďalší aspekt. Musím povedať, že ma veľmi potešilo, keď e, Marian povedala, že bola pripravená takáto tabulka, ktorá bude zahrnutá do európskeho semestra. Avšak myslím si, že je pre európskych občanov veľmi ťažké chápať, že existujú ciele pre rozpočtové aspekty, ale nie pre sociálne aspekty, alebo teda aspekty sociálnej politiky. Čiže myslím si, že táto nová tabulka bude dôležitý krok dopredu, ale nemôže to byť jednoducho len nejaká symbolická iniciatíva. Musí to naozaj reprezentovať skutočné opatrenia na strane európskych inštitúcií a samotných členských štátov. A na záver som chcela podporiť eh, návrh Fabian Kelles, eh, ktorá povedala, že tieto zasadnutia by mali vyústiť do eh, odporúčaní. Ivana Maletiči, eh, Európsky parlament, EPP, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Všetci ste zdôraznili, že máme rast. Rast tu je, ale nemôžeme byť príliš entuziastickí, pretože to nie je eh, viditeľné v životoch občanov. Nemáme zároveň zvyšovanie miest, a znižovanie počet, e, počtu ľudí, ktorým hrozí chudoba. Preto by sme e, si mali mať na vedomí, že musíme niečo zmeniť predovšetkým, čo sa týka spôsobu financovania a spôsobu, ako e, vlastne si vyberieme, kde chceme investovať a čo chceme podporiť. Čiže naďalej nie sme pripravení podporiť riskantnejšie projekty, inováciu, a nové transformatívne procesy. Napríklad nový Európsky fond pre strategické investície, Junckerov fond, už vlastne nie je ani tak nový. Naďalej podporujeme verejné a súkromné projekty. Je to kombinácia e, e, verejných a súkromných, menej súkromné a menej infraštruktúrálne projekty. Nie sú to natoľko inovatívne a nové projekty, zkrátka. Čiže Jednoznačne mali by sme zvážiť, ako otvárať viac financovanie a viac podporovať inovácie a počiatočné podniky, aby mohli napredovať. A všetky tieto transformatívne procesy, ktoré potrebujeme, ak naozaj chceme dosiahnuť výsledky rastu, ktorý by bol viditeľný v každodennom živote našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Um, now, uh... Nuž a teraz baronka Faulkner Kishware eh, zo Spojeného kráľovstva z House of Lords. To je na snemovňa, z hornej snemovne. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, s veľkým potešením e, sa dívame na ekonomickú omnovu Európskej únie za uplynulé roky a dúfame, že to bude udržateľné aj e, v budúcnosti. bolo veľmi zaujímavé počúvať rečníkov, ktorí zdôrazňovali potrebu práve teraz zlepšiť sociálnu kohéziu a riešiť e, rozširujúce sa nerovnosti a tak ďalej, ale zároveň zlepšiť konkurencieschopnosť Európskej únie a zachytiť tie prínosy e, plynúce z inovácie, výskumu a vývoja a tak ďalej. Keď sme počúvali tieto komentáre, tak jedna vec, ktorá mi napadla, je e, nezlučiteľnosť niektorých e, tých návrhov a spomenula som si na rozhovor pani Merkelovej pre Financial Times, myslím, že to bolo v roku 2013, kde nám pripomenula, že Európa e, vlastne má 7 obyvateľstva, 25 globálneho HDP a musí financovať 50 globálnych sociálnych výdavkov. A myslím, že by bolo rozumné e, v období rastu e, mať na zreteli tieto fakty, pretože nemôžete zároveň mať tú mieru konkurencie, schopnosti a inovácie, ktorú budeme potrebovať e, v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie, e, robotika, e, teda veľké technologické zmeny, ktorým budú, bude čeliť obyvateľstvo a zároveň trvať na tom, že musíme pokračovať v navyšovaní exponenciálnom navyšovaní e, sociálnych bezpečnostných sietí, sociálnej kohézie a sociálneho zabezpečenia. Len taká myšlienka, ktorú by som dala na zváženie. Pán Hlu, ďakujem. Thank you. Um, Andres uh, Hunke. Uh, Andres Hunke, nemecký Bundestag, Die Linke. Á, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som vďačný aj panelistom, ktorí e, otvorili tému sociálnych nerovností, pretože myslím si, že je to jedna z ústredných tém, ktoré v súčasnosti riešime. Tie nerovnosti narastajú celosvetovo v rámci Európy a ako aj v rámci jednotlivých krajín v Európe. No a čo sme e, zaznamenali na medzinárodnej úrovni je, že tu dochádza k paradigmatickej zmene viaceré medzinárodné organizácie, OECD, ILO, aj Rada Európy a dokonca aj IVF um, ehm, to tému nerovnosti um, ehm, teda poukazovali na to za uplynulé roky. Myslím si, že je to veľmi dôležité a viacerí rečníci, napríklad kolegyňa z Rumunska na to poukázala, poukázali, že tá samotná nerovnosť to v podstate nie je žiadnou témou v tej tabulke európskeho semestra, v tom scoreboarde. Ja sa obávam, že to nebude stačiť. Nie európskeho semestra, ale sociálneho piliera. Ja sa obávam, že sociálny pilier nebude postačovať na to, aby ehm, riešil, vyriešil túto nerovnosť. Čiže moja otázka je aj na adresu komisárky Tyson, aké ďalšie následné opatrenia môžeme očakávať. Druhá vec je téma tých eh, nerovnovách, makroekonomických nerovnovách. Eh, Už situácia je taká, že Nemecko opakovane prekročilo, prekračuje hranicu 6 a moja otázka je, aké návrhy existujú, alebo aké nástroje existujú na to, aby tieto nerovnováhy mohli byť znížené. Teraz súčasný stav je 8,1% a to nie je dobre pre nemeckých občanov, pretože to znamená, že e, Nemci e, e, vlastne sú pod svojimi pomermi a investuje sa do vnútornej ekonomiky a mzdy sú príliš nízke. No a ako posledný bod na záver by som chcel spomenúť tému daňovej harmonizácie. Už ste poukázali na to, že je to veľmi dôležité. V skutočnosti je to tak, že nerovnosť e, e, podnikateľskej dane v krajinách EÚ predstavuje problém a medzinárodným koncernom e, umožňuje dávať jednotlivé krajiny do konkurencie medzi sebou. Čiže aký je diskus, stav diskusie, aj pokiaľ ide o daňový základ, to by bolo vlastne predpokladom harmonizácie daní. Ale myslím si, že aj toto je mimoriadne dôležitý bod. Ďakujem pekne. Thank you. Um, next speaker, Gianpaolo Galli. Ďalší rečník Gianpaolo Galli, uh, skupina SND. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, všetky pripomienky, ktoré som si vypočul, e, sú nasmerované na to, že prebieha celkom pekná obnova a dokonca dochádza k rastu v Európe, ale v mnohých, vo viacerých krajinách občania ešte nevnímajú e, tie prínosy, alebo iba čiastočne. To môže z časti súvisieť s tým, čo sme si vypočuli o tých nerovnostiach. Z časti to môže súvisieť so skutočnosťou, že, že ešte to chce čas, aby sa zahojili jazvy veľkej recesie. Máme milióny chudobných ľudí, milióny nezamestnaných a v korporátnom a bankovom sektore máme vysokú záťaž e, dlhov e, v rôznych formách. Toto samozrejme má dopady na makroekonomickú politiku a pre tie odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré uvidíme o niekoľko týždňov. Najmä hovorím o rozpočtovej politike, čo je Ehm, veľmi zložité. Myslím si, že Európska únia hrala dôležitú rolu a komisia hrala mimoriadne dôležitú úlohu pri pomoci krajinám pri znižovaní tohto, najmä v, v, dlhu, najmä v krajinách, kde, ktoré majú príliš vysoký dlh. Avšak je kľúčové nastaviť odporúčania v zmysle toho, aby sa našlo to správne tempo fiskálnych konsolidácií. Ak ne, ne, nenájdete, ak nedospejete k tej správnej rýchlosti, k správnemu tempu, tak budete riskovať újmu a neúspech. Musíte mať ciele, ktoré sú zrozumiteľné, spolahlivé. Teda národné, ktoré sú spolahlivé aj pre národné orgány eh, a je dôležité nájsť ciele, stanoviť si ciele, ktoré sa dajú zmeniť a ktoré sa nebudú meniť, ktoré sa dajú splniť a nebudú sa meniť každý rok alebo dokonca dvakrát za rok. Ja si uvedomujem, že komisia podnikla úsilia v tomto zmysle a bol docielaný pokrok, ale myslím si zároveň, že ešte sme sa ne, nedopracovali k cieľu. Ďakujem. Thank you. Uh, uh, Alex Bodry, um, uh, Alex Bodričam, de deputé Luxemburg SD, SND, nech sa páči. Pán predseda, ako aj ostatní, chcel by som privítať eh, posledná čísla, ktoré sa týkajú rastu, ktoré ukázajú momentálne ten, sú situáciu, že Európa zažíva hospodárske oživenie s tým, eh, že sú tu samozrejme vnútorné nerovnosti, či sociálne v jednotlivých členských štátoch alebo ekonomické. Môžeme vítať eh, tú situáciu, že sociál, sociálny pilier sa snaží zakomponovať e, sociálne témy do ekonomického riadenia. Treba si uvedomiť, e, že toto je veľmi dôležitý moment. E, sociálna oblasť, ktorá zostáva akýmsi cudzokrajným prvkom v ekonomike. Pritom je to naozaj výlučne záležitosť, ktorá sa týka hospodárstva ako aj rozpočtu a financií. A mali by sme si položiť otázku pani komisárke Tysonovej napríklad napríklad. Čo chce komisia urobiť preto, aby zaručila, aby zabezpečila to, že táto si, sociálna dimenzia nebude ochudobnená práve takými tými záväznými pravidlami, ktoré sa budú venovať rozpočtovej e, rovnováhy, ako aj rovnováhy e, fiskálnej v jednotlivých členských štátoch. Preto je veľmi dôležité odstrániť sociálne nerovnosti a zareagovať na ne, prísť s riešeniami. Ako toto všetko sa potom pretaví aj do rozpočtovej rovnováhy, pretože ak nezareagujeme v sociálnej oblasti, bude to mať aj dopad na rozpočtové škraty. Ako chcete zabezpečiť to, aby ste potrebne zareagovali v rozpočtovej oblasti, aby ste zabezpečili dodržiavanie paktu rastu a stability, jeho pravidel a Chcem povedať, že áno, je veľmi dôležité zvýšiť um, platy a takisto zabezpečiť hospodársky rast, vytváranie pracovných miest. Luxembursko vždy uh, malo, uh, teda bolo vyzvané, aby sa venovalo uh, tej dobrovoľnej uh, miest Aká je, taký je teraz úmysel európskych inštitúcií vytvoriť taký systém, ktorý by zabezpečil všetky, e, to, že všetky platy a všetky dôchodky budú na úrovni e, kúpnej sily? Ďakujem. Tadeusz Szymanski. Um... Ďakujem, Tadeusz Szymanski, Polský Sejm, EKR. Bardzo dziękuję. E, panie przewodniczący, koleżanki, koledzy. Pani predsednička, vážené dámy a páni, Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, že máme nové priority v Európskej únii, čiže migrácia, obranná politika, inovácie. To by nemalo byť, tieto by nemalo byť náhradnými témami, ale malo by sa o tom diskutovať v kontexte tých všeobecnejších politík, teda politiky ktoré sa týkajú e, uzavretia e, tej, e, tých nerovností. Tu už to zazneli, tieto, zazneli tu tieto témy, keď sa hovorilo o nerovnostiach v rozsahu celého kontinentu, čiže regiónov aj krajín. Takže to je realita, ktorej čelíme. Zatiaľ čo ekonomický rast neznamená nevyhnutne e, e, uzatváranie tej e, priepasti nerovnosti. Naša delegácia, ako aj Polsko, by očakávali konzistentnosť. A ako ste povedali, tak keď svieti slnko, je čas upratať dom. Ale nemôžeme sa tu zastaviť a, a máme ešte ďalšie výzvy vo viacerých členských štátoch. Očakávame od Európskej únie, aby všetky úsilia boli podniknuté na to, aby sa zabezpečilo, že približovanie životných podmienok členských štátov sa bude robiť dokonca, že sa bude bojovať proti nerovnostiam. Moja krajina sa chce do toho zapojiť. Viem, že nové výzvy, ako aj Brexit, vedú k finančným problémom. Sme ochotní viesť túto diskusiu, sme ochotní e, diskutovať ale vieme, že samozrejme tie prostriedky e, musíme niekde nájsť, respektíve vyvážiť úsporami alebo tým, že nájdeme nové e, zdroje financovania. Už. Ja mám taký zdržanlivý optimizmus a chcem na vás všetkých adresovať výzvu, aby sme zabezpečili, že e, budeme teda pripravení na tieto nové výzvy. Ďakujem. Thank you. Last Ďakujem. Posledný rečník. Ja vám požijem, že môžeme dať slovo členke výboru regionu. Orke z Richa, nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Je mi potešením, že vás tu môžem vidieť, dámy a páni poslanci. Pre mňa je to veľkým potešením ako zastupkyňu, pre zastupkyňu výboru regionov, že sa tu môžem vyjadriť. Zdá sa mi, že je veľmi dôležité, že všetky riadiace úrovne sú tu zastúpené v tejto diskusii o európskom semestri, pretože ide o niektoré právomoci a takisto kompetencie, ktoré sú veľmi dôležité tu zakomponovať. V každom prípade vo všetkých odporúčaniach od roku 2017 hovoríme o územnej dimenzii a nemôže to byť implementované, pokiaľ regionálne a miestne samozprávy nebudú zohrávať aktívnu úlohu. Pred niekoľkými dňami 1. februára sme prijali na výbore regionov uznesenie o výročnom zhodnotení e, Európskeho semestra na rok 2018. Tam zdôrazňujeme, že potrebné naštartovať štruktúrálne reformy, odstrániť investičné prekažky na miestnej regionálnej úrovni, e, vytvoriť e, s regionou partnerov ktorí by boli súčasťou tohto európskeho semestra. Takisto chceme posilniť prepojenie medzi európskym semestrom a takisto cieľmi trvalodržateľného rozvoja OSN do roku 2030. Toto uznesenie zdôrazňuje, že kohezná politika musí zostať hlavným nástrojom Európskej únie, aby sme dosiahli e, ciele, ktoré sa týkajú ekonomickej a sociálnej dimenzie a takisto územnej politiky, ktoré by sa odpierali o partnerstvo a takisto aj decentralizovanú spoluprácu. Chcem využiť túto príležitosť možnosť, aby sme začali diskusiu o jednotlivých zložkách. Ako by mohol byť eh, tento európsky semester zlepšený, je potrebné mať dynamickú diskusiu, pretože tu budeme mať nový eh, viacročný finančný ramec, ktorý nám umožní rozšíriť eh, priestor a takisto aj dopad európskeho semestra. Je naozaj v tomto kontexte dôležité, aby tento nový finančný nástroj podporil štrukturálne reformy, ale hlavným ukazovateľom eh, efektívnosti európskeho semestra v rámci odporúčení pre jednotlivé členské štáty nám ukazuje, že sú tu niektoré problémy. Niektoré, uspori- eh, niektoré odporúčania pre členské štáty hovoria o štruktúrálnych reformách, ktoré nemajú legálne základy a tie výsledky nie sú dostatočné. A to napriek úsiliu vykonanému Európskou komisiou, aby sa znížil počet a takisto uh, všetko to, čo by sa malo eh, urobiť za 18 mesiacov. Prečo neboli implementované tieto štruktúralne reformy, nedostatok administratívnych eh, zložiek a takisto aj financovania. Ale myslíme si, že je to hlavne nedostatok v tom, že si to jednotlivé národné úrovne nevzali za svoje Finančné a technické problémy samozrejme môžu toto ešte doplniť, komplexnosť tejto otázky, avšak eh, treba si to nejak eh, uzrejmiť na národnej úrovni, pokiaľ ide o odporúčanie jednotlivým členským štátom, by mali byť zvážené ako politické záväžné, záväzné ciele a na to by mali jednotlivé národy zareagovať. Výborný, výbor regionov je presvedčený o tom, že keby na regionálnej a miestnej úrovni uh, si e, to jednotlivé zložky prijali za svoje. Toto by mohlo e, prispieť k tomu, aby štruktúralne reformy boli naštartované a boli efektívnejšie. My žiadame, aby táto účasť od e, procesu Mm, venovania sa politickým cieľom e, bola naštartovaná. Je potrebné naozaj, aby jednotlivé miestne regionálne samozprávy boli účastné na európskom semestri a to v dvoch oblastiach. Poprvé v oblasti analýzy územných problémov a, na dru- a po druhé e, v, pokiaľ ide o vytvárania partnerstiev medzi regionálnou a miestnou úrovňou. Vy ste to, myslím, že dobre pochopili. My žiadame, aby toto osvojenie a toto partnerstvo bolo živé. Je potrebné, aby Európsky parlament podporoval tieto myšlienky, takisto aj kódex správnych postupov. Tiež eh, aby sme si uvedomili, že miestne a regionálne samozprávy na európskom eh, semestri ich eh, by mali byť prítomnejšie Komisia tieto požiadavky neschválila, pretože sa obávala, že princíp subsidiarity bude narušený. Vôbec nie. Princíp subsidiarity bude ešte posilnený, ak regionálne a miestne samozprávy prístupia k tomuto procesu, pretože ich práca má dopad na oblasť kompetencií. Toto riziko existuje aj v nedávnom návrhu Európskej komisie, pokiaľ ide o nový návrh EÚ pre podporu štrukturálnych reforiem, ktorý by mal pracovať v rámci európskeho semestra. My si nemyslíme, že to, že to e, presunú na národné administratívy, e, bude tým správnym riešením. Nemyslíme si, že to je takisto problém nedostatku finančných zdrojov, keď sa pozrieme na 25 miliard eur, ktorá komisia navrhuje venovať tomuto nástroju. Naozaj to aj prinesie nejakú pridanú hodnotu. Toto návrh, tak ako bol vypracovaný, sa nám zdy byť taký, um, taký metúci, taký nejasný a myslím si, že by to mohol naozaj spôsobiť problém v princípe subsidiarity, aby sme sa e, vyhli všetkým e, všetkým problémom s princípom subsidiarity, národné, regionálne a miestne samozprávy by sa mali venovať tomu, aby e, toto riziko sa neobjavilo, pokiaľ ide o fázu implementácie štruktúrálnych reform v rámci Európskeho semestra, čo napríklad návrhu komisie nie je. 21. marca výrobe, výbor regionov príjme toto uh, odporúčanie, ktoré ho som spravodajkyňou. Je potrebné naozaj sa snažiť diskutovať, ako zlepšiť e, efektívnosť a legitimitu e, európskeho semestra v mene výboru regionu. Chcem poďakovať za vaše pohostenie, za vaše privítanie, za to, že ste nám odovzdali slovo a e, čo sa týka budúceho roku, dúfam, že sa stretneme. Avšak už teraz by som vám chcela zaželať dva dní plodnej práce a ďakujem. Thank you. And now, um, very shortly I have to ask... No a teraz vás musím požiadať, teda naši rečníci majú príležitosť stručne zareagovať. Začneme Fabian Keller. Nech sa páči. Ja som chcela len poďakovať všetkým kolegom za ich účasť a povedať pánovi predsedovi, že by bolo dobre, keby na záver našich prác sme dospeli ku konsenzusu, ktorý by mohol vyjadriť politické spoločné stanovisko. Chcem poďakovať kolegyni pani Marques, ktorá vyzdvihla e, túto myšlienku završiť naše práce spoločným uznesením. Ďakujem. Ďakujem pekne. Agree on a text, uh, unless there is... Takže ide o text, uh, aby sme sa dohodli. Bez toho, aby tam bola jednomyselnosť, tak si treba vyčkať jednotlivé pozície Viete, že e, toto nie je zloženie, ktoré je schopné toto urobiť, takže teraz máme širokú väčšinu z mojej politickej skupiny, e, skupinu rečníkov, ale boli by som rád, keby táto pozícia bola reflektovaná, ale museli by sme napísať niečo veľmi všeobecné na to, aby sme urobili závery bez hlasovacieho mechanizmu, čo je zvážiť viaceré členské štáty, politické skupiny. Čiže nie je to také jednoduché, ako sa zdá, ale je to dlhá diskusia, v ktorej budem rád pokračovať. Ale na teraz by som dal slovo pánovi Damago Ivan Miloševičovi. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. A takže e, jednotlivé rozdielnosti v členských štátoch teda v tom sa zhodneme, možno sa nezhodujeme v tom, ako e, to riešiť a ako bojovať proti týmto nerovnostiam a ako sa zaoberať e, k ďalšej konvergencie. Ja som e, z pravice, čiže ja som za to, aby sa najprv vynakladal, teda mm, <clears throat> najprv, aby sa zarobili tie peniaze a potom, aby sa minuli. Ďakujem, chyba je pour euh, remercier les différents intervenants, parce que c'est aussi intéressant pour nous, comme membres du Parlement européen, d'entendre vos réflexions. Chcem poďakovať eh, predchádzajúcim rečníkom. Chcem povedať, že európsky semestr, semester je nástroj, ktorý nie je vôbec ľahký, pretože na jednej strane chce podporiť investície v našom dynamickom sektore a takisto aj bojovať proti nerovnostiam. Eh, chcel by som zdôrazniť eh, slova, ktoré tu spomenula zastupkynia výboru regiónov. E, myslím, že je dôležité zohľadniť názory rôznych národných parlamentov a možno takto by sme mohli umožniť zabezpečenie lepšieho výsledku vzhľadom na jednotlivé odporúčania. Ďakujem. Thank you. Christoph Hetman. Thank you, Chairman. I use my time in my in the uh, first uh, part, so I would like uh,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 si dobre pamätám, tak sa budem snažiť byť čo najstrušnejšie, ale musím odpovedať na niektoré konkrétne otázky. Najprv uh, som samozrejme vypočula všetky vaše príspevky a skonštatovala som, že je tu opätovne požiadavka uh, osvojenia si tohto európskeho semestra ktorý sa snažíme spoločne realizovať Európska komisia. Myslím si, že už prijala veľa opatrení so sociálnymi partnermi ešte predtým, že než vôbec zverejnila výročnú správu ohľadom hospodárskeho rastu. Konzultovali sme to počas prvého roku. Ehm, ehm, analytické detaily sme rozpracovali a zaslali jednotlivým členským štátom, aby ešte pred zverejnením mohli sme zabezpečiť ich reakciu. Diskutovali sme s jednotlivými členskými štátmi, takisto s vládami, národnými parlamentami, so sociálnymi partnermi v jednotlivých členských štátov, a s rôznymi komisármi sme sa snažili cestovať do jednotlivých členských štátov, stretnúť sa so zástupcami národných parlamentov, aby sme spoločne s vami toto prediskutovali. A pokiaľ ide o tieto rozhovory, ktoré sa týkajú programu reforiem jednotlivých členských štátov a výsledkov členských štátov, budú špecifické odporúčania po jednotlivých členských štátov a zo strany Európskej komisie, ktoré budú následne prediskutované na rade a prijaté. A myslím si, že toto je ten najlepší možný spôsob. Budeme sa snažiť eh, nad tým zamyslieť, ako zabezpečiť to, aby sme zabezpečili veľa lepšie osvojenie si tých výsledkov. Je potrebné mať k dispozícii dobré odporúčania, dobré analýzy, aby sme následne tieto odporúčania mohli implementovať. Po druhé, som naozaj rád, že, rada, že eh, sociálna dimenzia bola zakomponovaná do tejto diskusie, ako som to povedala vo svojom úvodnom slove. My sme presvedčení na komisii, že Eh, mm, sociálna trhová ekonomika by mala byť hlavným nástrojom pre eh, sociálny ako aj ekonomický pokrok, eh, pretože ak nebudeme mať inkluzívny pokrok, ak sa nám to nepodarí zabezpečiť, tak nebudeme môcť mať ani dobrú sociálnu politiku. To sa snažíme zabezpečiť a dúfam, že tento pilier nám pomôže, tento náš pilier sociálnych práv. V prospech tohto piliera sme sa snažili zasadzovať a takisto sme povedali, že je potrebné mať viacej investícií. Áno, to je pravda. Keď komisia prevzala svoj mandát v rámci Junckerovho plánu, sme práve toto zdôraznili. A tak e, plán, ako aj jeho obsah. A preto aj chceme podporiť e, verejné investície. A nejde tu len o e, kvantitatívnu otázku, ale potrebné sa zamyslieť aj nad inými otázkami. E, čiže toto je veľmi dôležité, takisto aj e, flexibilná alebo marža flexibility je veľmi dôležité, aby sme mohli bojovať proti rôznym e, nekalým praktikám. 15. januára sme sa tomu venovali, snažíme sa zabezpečiť čo najviac flexibility, keď budeme aj hodnotiť úspechy jednotlivých členských štátov v tejto oblasti ako každý rok. A chcel by som zdôrazniť ešte jednu vec, ktorú možno nepoznáte ale eh, napríklad pokiaľ ide o Eurostat, ktorý sa venuje klasifikácii jednotlivých eh, kapitol rozpočtu, pracujeme spoločne. A je to v rámci mojho, mojich kompetencií a som veľmi rada, že Eurostat eh, vypracoval taký manuál, ako zareagovať na súkromných investorov zo strany verejných orgánov, ako je možné využiť um, tieto investície, keď uh, alebo vzhľadom na rozpočet. My sme vypracovali takisto aj manuál pre energetickú účinnosť, pretože takisto sú tu trhy a takisto aj verejné orgány, ktoré využívajú tento manuál a hovoria, že je to vynikajúci nástroj, pretože im to otvorilo no, oči, aké nové cesty je možné využiť. Uh, čo urobíme, keď budeme potrebovať oveľa viacej investícií do našich nových ekonomík? Ako môžeme zabezpečiť, aby sa investovalo aj do sociálnej oblasti? Myslím, že sa to dá. My hovoríme stále o ochrane, o sociálnej modernej ochrane. Čo to znamená? Znamená to to, že nejde len o to, aby sme vyplácali v e, dávky, ale aby to bolo prepojené so službami, ktoré by boli oveľa silnejšie, ktoré by však ľudí aj viedli k niečomu, ktoré by ich tak priviedli na, možno na tú dobrú cestu, aby mohli byť e, neudeliteľnou súčasťou z tejto sociálnej oblasti a aby sa snažili nájsť si zamestnanie. Hmm aby to malo a bolo završené úspechom, aby táto nová ekonomika, táto digitálna ekonomika nebola zlepšená len tak pre nič za nič, pretože tá môže byť vylepšená len vďaka ľudským zdrojom, ktoré budú mať dobré vzdelanie ktorí budú dobre vyškolení. Keď ide o špecifickú správu pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra, vždy sa snažíme nad tým zamyslieť. Vidíme, že sú tu nerovnosti medzi jednotlivými členskými štátmi, dokonca niektoré aj v, počas krízy narastli a naďalej narastajú, ale nie rovnakým spôsobom jednotlivých členských štátov. V niektorých eh, krajinách eh, skôr eh, hospodárstvo rastie, niekde skôr ide dole je potrebné urobiť nejakým, zabezpečiť nejaký inkluzívny spôsob, ako by sa tak dialo. Viete, aké sú hlavné prvky pilieru, ktorí by mali poslúžiť pre rovnaký e, postup? Žiaľ Bohu, pán predseda, ja už e, nemám čas na to, aby som všetko tu načkrtla, ako by tento pilier mal vyzerať. Ale žiaľ Bohu, budem musieť e, tak urobiť inokedy, lebo už nemáme dostať času. Uh, pokiaľ ide o otázku platov, to sme už hovorili. Že v rámci nášho semestru a v tohto dokumentu hovoríme o princípe, že e, platy o to pomalšie stúpajú, čím menej e, prostriedkov máme k dispozícii. Je potrebné zabezpečiť e, nárast platov, ale len v rámci prostriedkov, ktoré máme. Ďalej, pokiaľ ide o výkonnosť a bankové problémy, ktoré od krízy naďalej trvajú, toto je veľký problém. Troška sa to zlepšilo vďaka hospodárskému rastu, ale ešte máme veľký balík pôžičiek a treba s tým niečo urobiť. Komisia pripravuje takisto aj balíček, ktorý by ponúkla členským štátom, aby im pomohla aby postupne tieto pôžičky boli odstranené, boli rozpustené. Samozrejme, že nevyrieši to situáciu jednotlivcov, ale budeme sa snažiť čo najviac zohľadniť dopad, aký by to mohol mať na jednotlivcov. A na záver, ako povedal pán predseda, režim ochrany eh, bankových vkladateľov kde sa nachádzame, v akom stave. Konštatujeme, že na rade niektoré členské štáty sa ešte stále domnievajú, že je potrebné najprv zabezpečiť viacej bezpečnosti, viačnej transparentnosti, viac transparentnosti, pokiaľ ide o možné riziko predtým, než vôbec tieto, o tieto rizika sa podelia. Takže momentálne na tom pracujeme, ale je to zatiaľ na stôle rady, my sme svoju prácu vykonali a teraz sa musíme nad tým zamyslieť členskými štátmi, ako zabezpečiť dynamiku pre tento proces. A na záver, potom prejdeme k ďalšej diskusii, hovorili sme o kohezii, o koheznom fonde, o viacročnom finančnom rámci. Toto je diskusia, ktorá je aktuálna správa bola publikovaná, aby to nezostalo len akousi víziou, ale aby to boli konkrétne scenáre, aby sme mohli zabezpečiť diskusiu a jej vedenie aj počas európskeho semestra. Viem, že to nie je všetko. Je potrebné, aby rozpočtové linky nespôsobovali problém. Je potrebné vždy upozorniť vaše parlamenty, vaše vlády na tento problém a dohliadať na to, aby bolo dostatok peňazí na európskej úrovni, aby sme mohli čeliť novým výzvam, migrácii, obrane a tak ďalej. Aby sme mohli úspešne doviesť všetky tieto reformy. Skúste túto správu poslať vašim parlamentom, vašim vládom. Potrebujem vašu pomoc. Takže to je pár slov na záver. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusie. Ja som znamenala som si všetko, čo ste povedali.